Uh, Začnime, kolegyne, kolegovia, Peťka, správa o implementácii smernice 201 EO, ktorou sa stanovujú minimálne štandardy o právach, podpore a ochrane obeti trestnej činnosti. Kolegyne, kolegovia, vítam aj kolegov z výboru FEM na spoločné zaoberanie sa pozmeňujúcimi návrhmi. Ako viete, táto smernica reaguje na potrebu zabezpečiť ochranu občanov EÚ vzhľadom k tomu, že stále viac a viac ľudí e, cestuje, odchádza do zahraničia alebo tam študuje a veľká časť trestnej činnosti sa odohráva v iných krajinách ako v krajinách ich pôvodu. Spoluspravodajci predložili návrh správy o implementácii tejto legislatívnej úpravy a vykonali posúdenie opatrení, ktoré členské štáty prijali, aby umožnili jednotlivcom uznávať, priznávať teda ich eh, práva a povinnosti v zmysle tejto smernice a takisto prekážok, ktorými sa stretávajú na eh, medzinárodnej a národnej úrovni. Dnes budeme mať možnosť vypočuť si názor spravodajkynia spoluspravodajcov, tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o 248 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené k tejto správe. Teraz dám slovo spolupredsedajúcej pani Hannibal, dnes bude spolupredsedať tomuto zasadnutiu pani podpredsednička výboru FEM. Ďakujem. Vítajte na schôdzi. Dúfam, že ešte príde pár ľudí čo skoro. Takisto by som rád využila tú príležitosť a poďakovala kolegom z výboru LIBE za spoluprácu počas práce na tejto správe, ktorá bola veľmi plodná. A myslím, že sme už vytvorili užitočné a kooperatívne vzťahy spolupráce. Týka sa to návrhu správy o ochrannom príkaze, ktorý prijali naše výbory na ostatnej schôzi a obe úpravy nad rámec, teda sa týkajú toho, čo nazývame balíček, ktorý sa týka obetí. Návrh správy prináša konkrétne odporúčania smerom k zlepšeniu smernice, tak aby bola účinnejšia, aby zabezpečila, že obete trestnej činnosti dostanú podporu a ochranu v prípade potreby kdekoľvek v Európskej únii. Teraz dám priestor spoluspravodajcom, ktorí prednesú svoje stanoviska k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré dostali. Najskôr pani Jiménez Bezerel, 5 minút. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po španielsky. Možno by ste si mohli dať sluchadlo. Najskôr by som sa rada poďakovala všetkým poslancom, poslankyňam, ktorí prispeli k tejto správe. Podporujem väčšinu pozmeňujúcich návrhov, pretože všetky obohacujú jej kvalitu. Rada by som vysvetlila tie najpodstatnejšie aspekty, ktorých sa dotýka väčšina pozmeňujúcich návrhov. Na úvod chcem povedať, že táto smernica e, z roku 2012, tak ako spomenula pani Hannibal, je súčasťou balíčka ochrany obetí. A vytvorili sme to, preto sme, že sme si uvedomili, že neexistuje veľa legislatívy, pokiaľ ide o obete, ich ochranu. Ja som bola spravodajkyňou aj tej ďalšej smernice, ako aj príkazu na ochranu obeti a bolo tam toho málo a to, čo existovalo, nebolo dobre implementované alebo uplatňované. V tejto správe väčšina pozmeňujúcich návrhov súvisí s úlohou obetí, ktorú majú počas trestného konania. O tom sa tam hovorí, hovorí sa o minimálnych štandardoch a ako to ja chápem, chceme rozšíriť e, tento rozsah. Cieľom bolo pozrieť sa na to, ako vystupujú e, obete v rámci trestného konania, ako tam figurujú. Tu je dôležité vedieť aj v rámci takýchto prípadov, kedy sa dostávajú e, do pozície svetkov tieto obete, čo sa tiež deje. Viem, že často tú legislatívu prijímame na prospech obetí, ale bohužiaľ aj proti týmto obetiam je legislatíva, ktorá sa týka obetí, bez toho, aby boli zohľadnené ich potreby, názory. Trestné právo sa sústreďuje na páchateľov, nie na obete. To je diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha na úrovni viacerých krajín. Ja myslím, že je veľmi dôležité toto zohľadniť. Preto je nevyhnutné zabezpečiť ochranu obetiam v rámci trestného konania, pokiaľ ide o sekundárnu viktimizáciu. To je v texte, ale aj viaceré pozmeňujúce návrhy 52, 70, 72 ostatné, sú tam ďalšie 51, 57, 104, 178, 200, ktoré hovoria o dôležitosti istambulského dohovoru. To nebolo v texte z roku 2012. A tu je aj odkaz na tie výhody ratifikácie takejto úpravy. Jeden z najdôležitejších bodov sa týka harmonizácie, kriminalizácie zneužívania vo všetkých členských štátoch, nakoľko to je vec, ktorá sa viac týka výboru FEM, tak to prenechám kolegyniam, kolegom, aby diskutovali o tejto veci a aby išli viac do podrobností. Takisto sme chceli poukázať na to, že bez ohľadu na E, štát pobytu majú obete zaručené všetky práva, tak ako sa to uvádza v texte z roku 2012. To opakuje aj samotná správa, ale je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, v rámci ktorých požadujú europoslanci od členských štátov, aby tieto veci zadokumentovali a je dôležité, aby mohli nahlásiť trestný čin bez rizika sankcií Väčšina pozmeňujúcich návrhov je správne formulovaná, pretože je dôležité, aby, boli nahlas, aby bola nahlásená tá trestná činnosť, aby boli obete chránené. Vezmeme si obete rôznych foriem obchodovania. Boja sa, že budú vrátené domov, boja sa nahlásiť takúto trestnú činnosť, oznámiť. Ďalšia vec sa týka ochrany maloletých. Pani Koraca Bild o tom hovorila a predložila viacero pozmeňujúcich návrhov ohľadom detí a ohľadom rodovo podmieneného násilia. Preto by sme ich mali považovať za veľmi zraniteľné skupiny obetí. Je viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré hovoria o dôležitosti ochrany maloletých u nás v Španielsku. Je značná miera pobúrenia, pokiaľ ide o vraždy detí a znásilnenia a je veľmi dôležité, aby sme na tieto veci poukázali. Jeden z podstatných problémov v členských štátoch je, že nie je zabezpečená nejaká odborná príprava alebo nejaké dostatočné školenia, pokiaľ ide o práva obetí, pokiaľ ide o ich implementáciu. Videli sme, ako funguje e PO, ako funguje príkaz na ochranu obetí a tá ochrana je nevyhnutná na to, aby fungovala e, smernica. Je tam viacero pozmeňujúcich návrhov v tomto duchu. Takisto sme počiarkli dôležitosť zvyšovania povedomia, kampaní na zvyšovanie povedomia, tak aby všeobecne verejnosť mala o tomto vedomosť cieľom smernice z roku 2012 myslím si, že bolo posúdenie takých jednotlivosti a, a teda vyzdvihnutie jednotlivca. Myslím, že nie všetky členské štáty bohužiaľ implementovali túto smernicu správne, konkrétne článok 22 je nevyhnutné vedieť konkrétne požiadavky každého typu obeti, tak aby sme vedeli pomôcť a nedostatok alebo nedostatočná implementácia a uplatňovanie článku 22 vyústila rôzne problémy, hlavne napríklad pokiaľ ide o obete terorizmu. Preto som veľmi rada, že obete terorizmu sú zastúpené v viacerých pozmeňujúcich návrhoch. Smernica z roku 2012 sa na sotva o nich zmieňovala, s výnimkou niekoľkých úvodných ustanovení. Ja som predložila viac ako 20 pozmejúcich návrhov, kde sa sústredím práve na obete terorizmu, pretože tu je obrovská medzera medzi právami, ochranou a podporou pre tieto obete. Posledné útoky v Paríži, Bruseli, Nice, Barcelone si vyžiadali viaceré obete. Viem to, ja som mala možnosť hovoriť s týmito obeťami a nedostali tú nevyhnutnú pomoc, eh, tak ako to spomína smernica z roku 2012. Výbor e, pre otázky terorizmu e, organizuje tento, túto stredu vypočutie ohľadom obetí terorizmu. Možno by ste mali záujem tam prísť. Libe v januári hovorilo o tom, že je tu nedostatok pomoci poskytovanej obetiam brusovského útoku. v parlamente prebehlo vypočutie a na ňom vystúpilo viacero obetí, ktoré hovorili, akým spôsobom sa s nimi zaobchádzalo, ako zle. Ani sociálni pracovníci, ani zástupcovia vlád, ani poisťovne nekonali vhodne v súlade s literou tej smernice. Preto musíme tieto zlyhania spomenúť a kvôli tomu som aj predkladala tieto pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že samotné definície obete terorizmu predstavujú širokú skupinu a môžu byť pod značným dohľadom verejnosti, musia byť, musí sa s nimi zaobchádzať s náležitou úctou a je nevyhnutné im zabezpečiť dostatočnú ochranu, dôstojnosť, bezpečnosť. Preto pozmeňujúci návrh 203 bol predkladaný práve za týmto účelom, aby sme nabádali členské štáty, aby implementovali nevyhnutné mechanizmy, ktoré súvisia s teroristickými útokmi, ktoré ponižujú obetia, ktoré by mohli viesť k sekundárnej viktimizácii a ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich e, dôstojnosť. Na záver by som chcela povedať, že sa teším na plodnú spoluprácu so všetkými poslancami, pokiaľ ide o túto správu. Myslím si, že väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, sú vynikajúce a zastupujú názory všetkých. Nemyslím si, že tu bude veľa problémov, pretože bez ohľadu na stranické ideológie. Myslím, že každý dokáže dať na prvé miesto práve obete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za zaujímavé, zaujímavý úvod. Teraz by som rada odovzdala slovo Angelike Minar. Nie je tu. Preto jej pripomienky prečíta Beatriz večera z Bastereka. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička v mene spoluspravodajkyne Angeliky Mlinár by som e, rada predniesla jej pripomienky, pozmejúce návrhy a doplnila to, čo povedala kolegňa Veseres Diaz. Aj my vítame skvelé príspevky od e, poslancov. Zdá sa, že všetky sú v duchu konsenzu a nie sú tu žiadne pozmejúce návrhy, ktoré by sme nevedeli podporiť. Pozmeňujúce návrhy výrazne zlepšujú správu a pani Mlinár verí, že tá práca e, prinesie veľmi silnú, komplexnú správu, pokiaľ ide o posilnenie práv obeti. Okrem toho, v súvislosti s istambulským dohovorom vítame pozmeňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť tohto nástroja ako dôležitého nástroja pre ochranu práv žien a ochrany samotných obetí. Teraz sa nachádzame v podstatnej fáze a je mimoriadne dôležité posilniť ratifikáciu EÚ, pokiaľ ide o tento proces, e, pretože istambulský dohovor ako taký kohezný a inkluzívny právne záväzný nástroj pre EÚ vychádza zo štyroch pilierov. Zabrániť násiliu, ochrániť e, obete, stíhať a trestať páchateľov Nevieme si predstaviť lepší nástroj, ktorý by nám pomohol konať proti násiliu namierenému nielen proti ženám, ale aj v rodinách samotných, ale hlavne pokiaľ ide o ochranu samotných obetí, pretože rozsah kriminality alebo trestnej činnosti, ktorý spadá do toho násilia, tak to siaha mimoriadne, e, teda výrazne nad e, rámec toho, čo mali e, krajiny samotné počas týchto rokov. Vítame výrazne pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú osobitne žien a detí, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie a vykoristovanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spoluspravodajcom a teraz je možnosť pre členov vystúpiť, ale buďte struční, pretože máme e, časové obmedzenie, pokiaľ ide o túto schôdzu. Najskôr pani Koraca Bild Ďakujem pekne, pani spolupredsedajúce. Naozaj vítam a podporujem túto skvelú správu a prácu, ktorú odviedli Teresa Angelika. Je veľmi dôležité, aby sme mali kvalitnú, koherentnú politiku ochrany, tak aby sme vedeli bojovať proti beztrestnosti a vytvorili dôveru, pokiaľ ide o tie obete, hlavne pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie, domáce násilie, násilie všeobecne, je nevyhnutné, aby boli vážne e, na ne, na ne prihľadané, aby sme zohľadňovali závažnosť toho trestného činu. Táto správa je mimoriadne dôležitá, pretože členské štáty musia robiť viac, rýchlejšie, lepšie, aby transponovali a implementovali túto smernicu. Ešte dva roky potom, čo bola prijatá, tak mnohé členské štáty ju neimplementovali, niektoré len čiastočne. Takisto je dôležité venovať osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám, deťom. Chcela by som srdečne poďakovať všetkým, všetkým kolegom, ktorí podporili, ktorí sa podpísali pod tieto pozmeňujúce návrhy s nami. Pokiaľ ide o ochranu detí, pokiaľ ide o dvojitú viktimizáciu, vinenie obetí alebo viktimizáciu samotnú. Pokiaľ ide o konkrétne odporúčania smerom na členské štáty, naozaj podporujem sústredenie sa na koncepciu práv spravodlivosti pre všetkých, zlepšiť informovanie o obeti, pokiaľ ide o ich práva, zlepšiť e, spoluprácu cezhraničného charakteru, lebo to o cezhraničnej kriminalite a nediskriminačne podporovať e, tieto obete. A ako spomenala Tereza, pokiaľ ide o článok 22, prístup, ktorý sa odvíja od eh, jednotlivca, to je mimoriadne dôležité, pretože každá obeť je rozdielna, má iné potreby. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, opäť chcem srdečne poďakovať eh, kolegov, že ich podporili. Musíme posilniť tú časť, ktorá sa týka situácie detských obetí, obetí detí. Už ste spomínali eh, deti, ktoré sú obeťami obchodovania a ďakujem veľmi pekne tak Tereze ako aj Beatriz Angelike za to, že ste spomenuli prepojenie na istambulský dohovor. Je dôležité si uvedomiť, že istambulský dohovor je naozaj o výrazne ochrane obeti. A preto sme prijali pozmeňujúce návrhy, ktorých vyzývame členské štáty, aby ratifikovali a implementovali istambulský dohovor. Je to jediný, jediná medzinárodná zmluva, ktorá rieši takéto náležitosti. Takisto by sme chceli, aby členské štáty zahrnuli aj stalking, to je súčasť istambulského dohovoru. Istambulský dohovor jasne požaduje od členských štátov, aby kriminalizovali stalking. From... A vieme aj zo skutočných zločinov, ktoré sú páchané, že často sa dostávame k tomto bodu, pretože obete nie sú brané vážne, keď E, sa e, vlastne obracajú na LČTK a niekedy tie LČTK e, naozaj konajú príliš neskoro, ženy sú zabité a chcem vzdať od pamiatke talianskému dievčaťu, ktoré bolo zabité v Londýne. Už pre, rok predtým bola by tá žiadala, varovala a v končnom sledku bola úplne zmasakrovaná. Takže e, musíme sa pozrieť na tie veci, ktoré sa dejú teraz. Musíme zareagovať. Členské štáty by tiež malo ich venovať viac zdrojov na e, servis pre obete, nejaké linky pomoci a tak ďalej. Informácia obetiam by mala byť aspoň v jednom ďalšom jazyku, okrem jazyku členského štátu, pretože tu hovoríme aj o cezhraničnom zločine. Je veľmi dôležité, aby e, nemali nedostatok ochrany alebo týchto služieb pomoci, alebo aby im to neunikalo len preto, že nerozumejú jazyku, ktorým sa tam hovorí. No a potom mm, sú tam určite aj náklady na preklad, ale členské štáty musia vybudovať takéto kapacity. Členské štáty musia vybudovať aj kapacity na podporné služby a nielen to delegovať na mimovládne organizácie. Občianská spoločnosť odvádza skutočne vynikajúcu prácu, ale nestačí to. Treba do toho viac investovať do e, e, útulkov, do sociálnych služieb a mm, do efektívneho prístupu k ním. Chcem naozaj poďakovať všetkým kolegom, e, spoluspravodajkyniam a veľmi sa teším na prácu s vami. Ďakujem. Thank you. Next, Mrs. Kaufman. Ďakujem, pani predsedajúca. E, chcela by som naozaj opäť e, veľmi srdečne poďakovať obom spravodajkyniam. E, predložili ste naozaj vynikajúcu správu na nesmierne dôležitú tému a síce na tému ochrany obetí. Ako už zaznelo, v centre pozornosti sú vždy páchatelia, avšak to, ako sú na tom obete, aké majú práva, to veľmi často zapadá E, v našej pozornosti hlboko. Takže je dobré, že sa v tej správe zaoberáme tým, ako sa naozaj realizovala v členských štátoch smernica na ochranu obetí. Pani Koraca Bild to práve spomenula. Z môjho pohľadu je absolútne neakceptovateľné, že niektoré členské štáty po takej dlhej dobe ešte stále netransponovali túto smernicu a naozaj e, sa zamýšľam aj nad tým, že prečo komisia ešte neurobila správu k realizácii smernice v členských štátoch. Malo to byť predsa predložené už v novembri minulého roku. Takže vidíme celkom jednoznačne, že táto téma naozaj nie je prioritnou v členských štátoch alebo ani u komisie a to považujem za nesmierne negatívne, najmä z pohľadu obetí. Vzhľadom na krátkosť času spomeniem už len jeden bod, E, týka sa to časti pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložila. Ide o perspektívu obetí, ktoré sú migrantiky. E, štúdie agentúry ukázali, že už len e, štatút migranta, ak je niekto migrant alebo migrantka, extrémne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa táto osoba stane obeťou trestného činu. A myslím si, že ľudia s takýmto štatutom migranta často majú aj obavy hlásiť sa u polície alebo u orgánov a povedať, že sa stali obeťou trestného činu práve preto, že napríklad môžu mať obavy z toho, že budú odsunutí. Myslím si, že by sme mali klásť dôraz na to, aby existovali bezpečné kanály naozaj pre všetkých, bez ohľadu na to, aký majú štatút pobytu. Tieto obete, aby mohli nahlásiť skutočnosť, že sa stali obeťou trestného činu a aby mali príslušnú ochranu. Myslím si, že obeť trestného činu treba chrániť aj pred odsunutím minimálne do tej doby, kým prebehnú policajné a súdne e, konania. Aj to je predmetom istamovského dohovoru. Ešte raz ďakujem pekne. spravodajkyňa. Je to veľmi dobrá správa a myslím si, že my ako parlament schválením tejto správy vyšleme jasný signál na ochranu obetí. Ďakujem pekne. Thank you. Um, next is Mrs. A teraz pani Kienge. Grazie, grazie. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj ja pani spravodajkyni za skvelú správu, ktorú pripravili a ja som predložil niektoré pozmeňujúce návrhy k tomuto textu. Chcem sa pridať k apelu kolegov, kolegyň, ktoré vystúpili predo mnou v súvislosti s ochranou e, slabých a zraniteľných osôb. To hovorím, pretože ešte stále nie existuje celkom jasná jednoznačná definícia všetkých obetí. Musí sa nám, musíme dokázať e, určiť všetky tie osoby, ktoré patria a spadajú do takéto kategórie, ak naozaj chceme vytvoriť stratégiu pre účinnú ochranu všetkých obetí. Predovšetkým hovorím o osobách, ktoré e, sú obeťami nenávistných e, trestných činov. Maria Mustafa patrí do takéto skupiny, e, ktorá, na ktorú bol teda útok a po viacerých dňoch nebola vypočutá ne, napriek jej oznámeniam, ktoré predchádzali tomuto postupu. Luka Trajny, to bol prípad, ktorý zachvátil mnohých, e, ale teda prilákal pozornosť mnohých v rámci Talianska, ktorý bol zabitý. E, takisto sa to týkalo aj e, žiadateľa o azyl, ktorý sa podobným spôsobom dostal do problémov a ja chcem, aby všetky tie kategórie podobných osôb, ktoré sú zraniteľné, boli jasne zaznamenané. Takisto pokiaľ ide o obete stalkingu, predovšetkým ženy, a táto hrozná forma násilia. Stalking nie je zatiaľ uznávaná vo všetkých členských štátoch. To si vyžaduje bezplatnú pomoc. Práva obetí trestných činov sú nadnárodné. Neexistujú žiadne hranice ani prekážky, ktoré by ich nejakým spôsobom obmedzovali. Je treba odhľadať od e, miesta pobytu, od národnosti, na to, aby sme dokázali zabezpečiť sprievod a pomoc všetkým osobám. Ďakujem. Mrs. Vergia. Pani Veržia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Obete sú v Európskej únie početné a ako hovorí správa, e, čím viac sa cestuje, študuje v zahraničí, pracuje, migruje, o to viac sa ten e, problém aj prejavuje v EU e, Snaží sa teda táto smernica zareagovať na túto situáciu, ale ako už zaznelo, nebolo to dostatočne eh, transponované. Eh, v niektorých členských štátoch dokonca eh, nebola vôbec transponovaná tá smernica to, čo povedal pán Jiménez, pokiaľ ide o obete terorizmu, chcem to podporiť, pretože naozaj e, eh, m, mm, sú vo Francúzsku mnoho obete atentátov, ktoré ešte neboli odškodnené a myslím e, najmä na tie kolaterálne obete, pokiaľ ide napríklad o zničenie budov, napríklad v Sendení. E, eh, tie obete ešte neboli e, presievané po troch rokoch a to je naozaj škandálozne. Eh, tieňová spravodajkynia za guetu nie je, dobre, ale požiadala ma, aby som poďakovala najmä spravodajkyni, víta eh, vynikajúcu spr- kvalitu správy Dôležité otázky v tejto správe boli nadnesené, pokiaľ ide o realizáciu smernice. Pani Pior vo svojich pozmeňovacích návrhoch sa sústreďuje na sexuálne násilie a trestné činy proti migrantom a osobom LGBTI, najmä pokiaľ ide o nenávistné trestné činy. A e, sú tam potrebné konkrétnejšie podporné služby, napríklad útulky, li, telefonické linky, podpora na národnej úrovni, čo je ľahko dostupné pre obete, najmä pre obete sexuálneho násilia. Ďakujem. Ďakujem. A posledná nás oznamuje pani Marčelezi. Pán Marčelezi, pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj e, spravodajkyniam za ich správu. Väčšina členských štátov ešte neimplementovala postupy, ktoré by umožňovali nedokumentovaným e, imigrantom a imigrantkám nahlásiť rôzne formy diskriminácie, zneužívania, trestných činov. Tieto situácie e, vlastne robia migrantov ešte zraniteľnejšími, obzvlášť pokiaľ ide o ženy a mladé dievčatá. A e, je to pre spoločnosť ešte nebezpečnejšie. Musíme zabezpečiť prístup pre všetky druhy obetí bez ohľadu na ich rezidenčný eh, status. Eh, ako člen eh, výboru pre práva žien chcem hovoriť aj o rodovom násilí. Ako už hovorili predrečníci, istambulský dohovor je veľmi dôležitý a fakt, že niektoré členské štáty ho ešte stále neratifikovali, je neakceptovateľný. Bulharsko neratifikovalo dohovor Eh, čo je znepokojúce. Obete rodového násilia eh, potrebujú špeciálnu starostlivosť, eh, podporu výškolných profesionálov, ktorí s nimi budú pracovať. Na záver. Nejde len o informovanie obetí, ide o to dať im v podstate moc, schopnosť, aby sa Eh, predchádzalo a som rád, že rodové násilie je súčasťou tejto správy. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem. Chce sa ešte komisia vyjadriť. A poprosím stručne. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za slovo. Chcela by som veľmi pekne poďakovať za veľmi dobrú správu. Je veľmi komplexná. Ďakujem aj za dnešnú rozpravu. Takže veľmi rýchla aktualizácia o štyroch silných e, stránkach, naš, e, o štyroch prúdoch našej súčasnej práce, aby sme e, vás ubezpečili, tá smernica je neustále pre nás ešte mimoriadne dôležitá. V prvom rade riešime neúplnú, neúplnú transpozíciu smernice. V roku 2016 sme teda, li, zač, teda začali konanie proti 16 členským štátom z dôsledku nekomunikácie, čiže bolo poslané odvodnené stanovisko najprv Grécku v apríli a potom e, v oktobri ešte Irsku. Doteraz všetky členské štáty notifikovali svoje národné opatrenia, hoci tri krajiny naozaj majú teda českou e, transpozíciu Írsko, Rumunsko a Slovinsko. E, ďalej otvárame tieto, naďalej pokračujeme v týchto otvorených konaniach eh, voči 16 členským štátom, ktoré nerotifikovali včas, aj keď deklarovali odtedy už plnú transpozíciu. Prečo? Pretože sme teraz zanalizovali, nakoľko sú tie notifikované texty úplné a ak chýbajú implementačné opatrenia, tak eh, sa tomu môžeme venovať eh, buď v tom otvorenom konaní, alebo otvoríme úplne nové konanie. Na toto žiadame podporu aj externých e, dodávateľov, čiže posúdenie konkrétnych členských štátov je očakávané v priebehu roku 2018 a celá správa, celá štúdia bude finalizovaná v roku 2019. Verifikujeme aj to, ako sa transponovali jednotlivé opatrenia do legislatívy a ako sa budú realizovať v praxi vo všetkých členských štátoch. Počas tejto verifikácie sa zameriavame na medzery, nedostatky, ktoré ste správne poznamenali v správe, tak ako je to uvedené aj v odporúčaní. Aby som teda uvedla niekoľko príkladov. Ehm, preveríme, nakoľko je inkluzívna definícia obete, či sa to uplatňuje aj, na nedisk- aj nediskriminačne aj na obete, ktoré možno nemajú um, taký rezidenčný uh, status. Uh, potom sa zaujímame na všetky druhy obeti, najmä obete so špecifickými potrebami. Pozeráme sa aj na to, ako sú etablované služby na podporu obeti, ako fungujú, ako sú financované, či aj, aj keď teda e, nie je povinnosť členských štátov financovať ich, ale chceme teda získať kompletný prehľad. A tiež sa pozrieme na e, odbornú prípravu konkrétnejšie, e, by teda s obeťami sa zaobchádzalo citlivo, s úctou vo všetkých fázach konania spravodlivosti. Takisto analizujeme údaje a štatistiku členských štátov, ktoré mali byť e, odovzdané do novembra 2017, avšak ešte stále prichádzajú. Takže v roku 2019 komisia bude schopná vydať správu o implementácii smernice. Samozrejme, práca na pomoc implementácie prebieha. Už začiatkom tohto roku sme diskutovali s viac než so 100 expertmi z vlády, z komisie. Hovorili sme o význame tejto smernice. Členské štáty sa opätovne prihlásili ku korektnej implementácii smernice. Zdvojnásobili sme financovanie na projekty v rámci programov Justice, JPN a TREC, aby sa riešila aj osveta pokiaľ ide o práva obetí v zmysle legislatívy EÚ. Na tento rok máme 2,5 milióna eur na všetky granty. Takisto pomáhame členským štátom pri implementácii najnovšieho aký v oblasti ochrany obetí, najmä pokiaľ ide o smernicu o boj proti, terorizmu, boj proti terorizmu, čiže tam máme financovanie milión eur na všetky expertízy. Predsednička prerušuje, a, mm, aby komisia to trošku zhrnula. Ďakujem pekne, komisia. To bola posledná informácia. Predsednička, ďakujem. E, takže poprosím o krátke zhrnutie. Dostal som slovo? Áno? Dobre. Takže, chcela by som povedať, že o chvíľu budeme hlasovať. E, myslím si, že e, sme robili dobrú prácu, väčšina vecí je už jasná. E, tiež som o nich hovorila. Táto smernica hovorí o minimálnych štandardoch, pokiaľ ide o to, ako obete e, zažívajú trestné konanie. Potom sú tam ďalšie myšlencie, e, sú tam ďalšie smernice týkajúce sa napríklad e, obchodovania s ľuďmi, zamerané na deti a tak ďalej. A tu ide o teda e, trestnoprávne konanie a bolo by užitočné rozšíriť pôsobnosť ale musíme zabezpečiť, aby to, čo sa požaduje, je aj dodržiavané. Ak nedodržíme všetky tieto požiadavky a zahrníme tam ďalšie, tak e, nebudú splnené, keď sa obete dost, ocitnú v trestnom konaní, nebudú mať tlmočenie, preklady, vôbec nebudú vedieť, z čoho sú obvinené. Takže všetky tieto jednoduché e, veci, ktoré sme tu zaznamenali, keď to bude preberať rada. Väčšina vecí, ktoré tu žiadame preberané nie sú, takže musíme doplniť konkrétne veci, ktoré sa dajú legálne eh, v členských štátoch zrealizovať. Chcela by som zareagovať eh, na pozmeňovacie návrhy, ktoré ste všetci predložili, ale musíme sa zamyslieť nad tým, že toto je konkrétny nástroj, ktorý má zabezpečiť, aby obete v Španielsku, ktoré pôjdu do Talianska alebo kamkoľvek inám v Európe, aby mali pocit, že ich um, hlásenia sú brané do úvahy. Potom je tu otázka ochrany. V tejto správe nemôžeme zahrnúť naozaj všetko. Musíme si to uvedomiť a priznať a potom uvidíme, ako preberieme tie ďalšie veci, ale musíme tam mať teda to minimum a to minimum tu aj naozaj dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem, Teresa. A ďakujem pani Hannibal za spolupredsedanie a ďakujem kolegov z výboru FAM. Teraz začneme hlasovanie. Ďakujem pekne. Um... Dobre. Ešte než začneme hlasovanie, chcela by som vašu pozornosť, kolegyne a kolegovia, upriamiť na to, že dnes e, je zorganizovaná Euró- zastúpením Európskej komisie v Polsku a e, návštevným centrom. Návšteva 25 polských sudcov, teda je tu študijná návšteva, hovorí sa o právnom štáte, o predbiehajúcich právnych zmenách v Polsku. A v tomto kontexte e, bude teda stretnutie so zainteresovanými členmi LIBE. Takáto schôdza je naplánovaná na stredu 21. marca 9.15 v ASP 5E3. E, poslanci a poslanky, niektoré sa chcú zúčastniť e, tohto stretnutia, e, láskavo informujte sekretariat LIBE. Takže, toľko oznámenia a teraz môžeme začať hlasovať. Takže, informácia o dnešnom hlasovaní bola minulý týždeň sekretariatom rozdaná. Napriek tomu chcem pripomenúť postup v súlade s nariadením, ktoré stanovuje, e, teda ktoré vytvára e, agentúru základných e, práv, je výbor líbe konzultovaný, pokiaľ ide o menovanie členov vedeckého výboru agentúry. Tento vedecký výbor pozostáva z 11 nezávislých osôb, ktoré sú vysoko kvalifikované v oblasti základných práv. Ich mandát je 5 rokov a nie je obnoviteľný. Mandát súčasného vedeckého výboru vyprší 3. júna 2018. Výbor LIBE bol požiadaný, aby vyjadril svoju preferenciu, pokiaľ ide o poradie 21 kandidátov, ktorí sú na tom zúženom zozname. Hlasovanie bude elektronické a tajné. Kandidáti budú hlasovaný postupne, jeden za druhým e, v abecednom poradí a pozitívne hlasy budú zohľadnené, eh, pokiaľ pôjde teda o to preferenčné eh, poradie. Kandidáti budú zoradení podľa počtov získaných hlasov. V prípade rovnosti kandidátov budú zoradení ex equo. Eh, riadiaci orgán agentúry požiadal výbor Líbe, aby nezverejnil výsledky hlasovania až dovtedy, kým e, riadiaci e, orgán bude e, schopný menovať členov vedeckého výboru 17. a 18. maja 2018. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu. Ak chcete vyjadriť podporu niektorému z kandidátov, hlasujte za, inak hlasujte proti alebo sa zdržte hlasovania. Eh, hlasujte eh, za maximálne 11 kandidátov. Ďakujem pekne. Takže môžeme začať hlasovanie. Otváram hlasovanie. Eh, prvý. Ilovan Bantekas. Vote is open. Otváram hlasovanie. OK. Vote is Končím hlasovanie. Moment, pardon. Okay, we close. OK, I close. V poriadku, takže uzatváram hlasovanie. Eh, Druhý kandidát. Áno, nech sa páči. Z toho dôvodu, že je tu nejaký eh, zmetok. Tí, kto, za tých, ktorých, za ktorých chceme hlasovať, budeme hlasovať áno. Za tých, za ktorých nechceme hlasovať, musíme hlasovať nie, alebo jednoducho sa nezúčastníme hlasovania. Toto si potrebujeme v podstate objasniť. A naozaj, pokiaľ ide o tie inštrukcie, ktoré sme dostali, tak by sme mali vlastne hlasovať proti tomu kandidátovi. Toto by sme si chceli objasniť. Máme hlasovať proti, alebo nemáme hlasovať? Čo v podstate uprednostníte? We, we... Ďakujem jednoducho nebudeme hlasovať. To znamená, že budeme hlasovať vlastne len v rámci tých plusov, e, to znamená za tých kandidátov budeme hlasovať, e, v ktorých prospech hlasujeme. To znamená, že keď nebudeme hlasovať, to znamená, že to pre nás nie je preferovaný kandidát. Dobre, takže nebudeme hlasovať, ak nechceme takéhoto kandidáta. Takže sprejdime si to ešte raz. Budeme musieť zopakovať vlastne to hlasovanie je za prvého kandidáta. Ilias Bantekas. Kto je proti? Hlas, otváram hlasovanie, to znamená, že jednoducho nebudete hlasovať. Nikto nie je proti? Druhé hlasovanie sa týka Petra Bartleta. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prepačte, pani predsedajúca, jasne, samozrejme, chápem to, že ak podporujeme kandidáta, hlasujeme áno a ak ho nepodporujeme, nie. A čo potom e, s tým zdržaním sa hlasovania? Na čo to potom vlastne slúži? Jediné hlasy, ktoré berieme do úvahy, sú tie kladné hlasy, to, ktoré dostane ten kandidát. To znamená, že len kladné hlasy za kandidáta berieme do úvahy. To znamená, že môžete sa kľudne zdržať hlasovanie. Ďalší je Kieran Bradley. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže uzatváram. V poriadku, ďakujeme. Ďalším kandidátom je François Crepon. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem vám. Ďalším kandidátom je John da Silva Luis. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Ďakujem vám. Ďalším kandidátom je Teodora Kostako Polu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem vám, kolegovia. Ďalším kandidátom je Joanna Kolesa. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalším kandidátom je Tav Maloj. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalšou kandidátkou je Vera Messing. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalší kandidát je Ania Mir. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prepačte. Príliš skoro som to uzavrela. Ďalším kandidátom je Francesco Palermo. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalšia kandidátka Diana N. Roman. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem vám. Ďalším kandidátom je Andras Sajo. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalší kandidát je Martin Šejnin. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalším kandidátom je Niko Šríver. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalší kandidát Achilles Skordas. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalším kandidátom je Julia Vahing. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalší, James Vedsted Hansen. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalšia kandidátka Anne Waldschmidt. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďalším kandidátom je John Rench. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A posledný je Siniša Zrinščak. Rinčak. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je mi veľmi ľúto, ale pokiaľ ide o uzávery e, týkajúce sa tohto hlasovania, tie nebudeme ohlasovať. Zatiaľ e, budú v, ako dôverné predložené e, v podstate manažerskému výboru a potom v podstate sa rozhodne, je mi veľmi ľúto, tak toto je. Veľmi pekne vám ďakujem za hlasovanie, mimochodom. Takže teraz si spravíme 5-minútovú prestávku.